E, nedôjde k skonštatovaniu nejakých e, porušení pravidel a taktiež, ak pani Sachs e, písomne predloží, že nevykonáva žiadnu inú funkciu, ktorá bola v rozpore s výkonom funkcie európskeho poslanca. Pani Angelika Wertmann odchádza zo skupiny ALDE a stáva sa od 8. apríla súčasťou skupiny nezaradených. Od skupiny SAD sme dostali návrhy na vymenovanie postov v delegáciách a medziparlamentných zhromaždeniach.